vyjadrenie pre komisiu o talidomide. Prvým rečníkom je pán González Pons. Okay, sorry. ¿Por qué la talidomida? Porque es un medicamento... Prečo hovoríme o talidomide? Talidomid je liek, ktorý používali nacisti a bol predávaný do roku 1961. E, vedie k deformáciám novorodencov a v minulosti e, sa predpisoval tehotným ženám. Dokonca renomovaní ginekológovia dostávali ceny za to, že predpisovali talidomit. Viac ako 10 tisíc detí sa narodilo s deformáciami predtým, než začali úrady zasahovať. Je to neuveriteľné, ale je to pravda. Obete museli čakať 50 rokov predtým, než dostali prvé ospravedlnenie, predtým, než sa do toho zapojili vlády európskych štátov. Dovtedy sa zatvárali oči pred touto tragédiou a je to jedna z najväčších tragédií v zdravotníckom sektore. Matky brali tento liek po lekársko, na základe lekárskeho predpisu. Nie sú tieto deti, ktoré sa vtedy narodili, dospelé a nikto sa neospravedlnil matkám ani obetiam. Matky boli nevinné, matky predsa milujú svoje deti. No a my poprvýkrát dnes vedieme rozpravu v Európskom parlamente o tejto ľudskej katastrofe. Je naozaj zahambujúce, že 50 rokov po tejto tragédii ešte stále neexistuje politické riešenie. Počas Frankovej diktatúry v Španielsku bol tento liek o tri roky stiahnutý, stiahnutý z trhu v Španielsku. Bolo 500 obetí, ale uznané boli, uznaných bolo iba 24 a žiadna španielská vláda bez ohľadu na politickú príslušnosť sa týmto problémom zatiaľ nikdy nezaoberala a to je naozaj do neba volajúce. Španielská diktatúra skrývala obete, demokracia sa tým obetiam nevenovala, nevenovala im pozornosť. Do 75. vlastne sa talidomid ešte používal, čiže všetci mojej generácie sa teoreticky mohli stať obeťami. My sme sa báli ale nemeckej vlády, ale teraz konečne o tom hovoríme a poviem otvorene, poviem jasne, obete talidomidu čakajú na e, nejaké ospravedlnenie alebo odškodnenie, na nejakú reakciu a aj dnes je príliš neskoro na to, aby sme sa tomuto venovali. Konečne je potrebné, aby sa nastavila spravodlivosť. Ďakujem. Teraz Pán Grote, ďalší rečník, máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, kolegyne, kolegovia. Je to smutné, že tak dlho po tomto škandále um, musíme o tomto teraz hovoriť, o tom, že máme 900 obetí, ktoré doteraz neboli odškodnené. Je smutné, že ešte neexistuje riešenie. Uns in der Runde sitzt und dass wir som veľmi rád, že komisár tu dnes e, sedí medzi nami a že začíname vyvíjať tlak na vlády jednotlivých štátov, e, ktoré, e, ktoré vlastne schválili v licencii liek talidomid kedysi. Čas nás tlačí, pretože obete dennodenne prežívajú ťažkosti a každý deň je pre nich ťažší a ťažší veľmi trpia a my by sme teda mali vyslať signál do hlavných miest tých štátov, e, ktoré boli zasiahnuté týmto škandálom a kde vlastne obete žijú. Musím povedať, že vzájomné obviňovanie e, nepomôže obetiam alebo ukazovanie prstom na jednu krajinu, to nikomu nepomôže. Musíme konať spoločne, musíme sa združiť a spoločne vyslať signál a povedať do sveta, že potrebujeme európske riešenie pre tých, ktorí neboli odškodnení nadáciou Kontergan, ktorá pôsobila v Nemecku, pretože boli e, ľudia, ktorí brali talidomid pod iným názvom v iných štátoch. Bohužiaľ, lavice rady sú dnes prázdne. Ja by som bol rád, keby tu boli aspoň niektoré členské štáty zastúpené a počúvali našu rozpravu, ale e, možno je treba, aby sme najskôr vyslali ten prvý signál, ale potom e, budeme bojovať ďalej a budeme sa zasadzovať za to, aby 900 osôb, ktoré, ktoré neboli e, riadne odškodnené, aby sa konečne dovolali spravodlivosti. Ďakujem. Ďakujem. Pani Gerling je ďalšou rečničkou. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsedajúca. Mnohí si myslia o talidomite, že je to história, niečo, čo sa udialo v polovici minulého storočia, ale ešte to nie je zďaleka doriešené. Účinky talidomidu nie sú historické, ešte stále pretrvávajú Mnohé obete talidomidu a ich rodiny trpia už 50 rokov a e, budú trpiť aj naďalej bez finančnej podpory, nevedia pokryť svoje každodenné náklady, hlavne náklady na zdravotníckú starostlivosť. Oni nechcú viesť život v luxuse, chcú žiť iba v relatívnej pohode bez bolesti. Tí, ktorí ešte pracujú, e, zápasia s pracovnou dobou na plný úvezok, pretože ich mobilita sa neustále znižuje a pridávajú sa ďalšie zdravotné problémy. Ako im teda pomôcť? Rôzne štáty v Európe to riešili rôznym spôsobom. Vieme, že v Nemecku vláda prispieva na financovanie obetí cez nadáciu Kontergan. To je e, naozaj dobré, lebo vlastne uznávajú svoju zodpovednosť. Ale čo s ostatnými obeťami v Európe, ktorí, ktoré nedostali žiadne odškodnenie? Ešte stále čakajú na to, že nemecká vláda sa prizná k morálnej zodpovednosti, ktorú nesie a prizná im relatívne e, skromné sumy. Prečo to predkladáme Európskemu parlamentu? Ja si myslím, že my musíme vyzvať komisiu, Teraz, pán Andrukajtis, prosím, pomôžte nám, pomôžte nám o tomto hovoriť e, verejne, tak aby každá z týchto obetí mohla, mohla zvyšok svojho života prežiť e, v pohode a v relatívnom pohodlí, ktoré im doteraz bolo upierané. Ďakujem teraz pani Besera Bastarečea. Nech sa páči. Ďakujem pani predsedajúca, pán komisár. To, že dnes na pléne vedieme rozprávu o veciach, ktoré sa stali pred 50 rokmi, je naozaj veľmi významné. Mnohí ľudia tým dodnes trpia, mnohí občania si kladú otázku, čo sa vlastne vtedy stalo. Aj dnes, pol storočia potom, obete talidomitu ešte stále volajú po spravodlivosti, chcú aspoň minimum ľudskej dôstojnosti. Táto tragédia zmenila takisto celú históriu liekov v Európe, prijala sa lepšia legislatíva, a predišli sme takto iným mm, farmaceutickým katastrofám a okrem toho po talidomide prišla takisto väčšia transparentnosť. Mnohé deti, ktoré boli poškodené týmto liekom, sú dnes už e, staršie a vedú veľmi komplikovaný život. Čakajú ešte stále často na odškodnenie. Je to dráma a obete žijú takisto v Španielsku a takisto potrebujú spravodlivosť. V 70. rokoch v Španielsku bol prijatý e, všeobecný zákon o náhradách škôd, ale Cez nadáciu Contergan bol odškodnený iba jeden jediný španielský občan a 3000 nemeckých občanov a ostatné štáty nedostali nič. Z prvej ruky sme sa dozvedeli, videli sme, ako sa zasadzovali členovia združenia AVID za obete talidomidu. Musíme konečne ukončiť túto tragédiu. Je potrebné, aby sa zaviedol protokol Európskej únie, tak ako žiada aj táto otázka, ktorý by hovoril o tom, že všetky obete talidomidu v Európe musia dostať rovnakú náhradu škody. Musíme konať okamžite eh, a musíme konečne presadiť spravodlivosť v Európskej únii už nesmieme tolerovať diskrimináciu. Ďakujem, teraz má slovo pán Ek. Pani predsedajúca, pán komisár, prípad Contergan je najznámejšia lieková katastrofa farmaceutického priemyslu. Talidomid bol o, testovaný na zvieratách. Opäť vidíme, pokusy na zvieratách sú, faloš- sú zlá cesta. No a potom e, firma Grünenthal v Nemecku Kontergan uviedla na trh a v 52 štátoch tento liek bol schválený ako bezpečný aj pre mladé matky a tehotné ženy, aj keď sa nerobili žiadne pokusy na embriách. Na celom svete sa narodilo 5 až 10 tisíc deformovaných detí a takisto eh, mnohé deti sa narodili mŕtve. 900 obetí dodnes nebolo vôbec odškodnených, mnohí boli odškodnení iba čiastočne a tieto ľudia dodnes nie sú schopní zaplatiť všetky svoje náklady na zdravotnú starostlivosť. EÚ sa nevenovala dostatočne obetiam, obete potrebujú pomoc a všetci postihnutí by mali dostať vyššie dôchodky, náhradu škôd a dostatočný prístup k asistenčným službám. Tieto osoby majú právo na bezbariérové e, bývanie, nezávislý život a pomoc v staršom veku. Som presvedčený, že EÚ teraz so spoločným trhom pre farmaceutické koncerny potrebuje aj spoločný systém pre odškodňovanie obetí takýchto farmaceutických katastrof. Toto dnes ešte nie je v právomoci Európskej únie ale je to pre mňa dôležité. Som členom výboru Envy a komisia a rada podľa mňa by sa mali vysloviť za prísnejšie pravidlá právnej zodpovednosti pre farmaceutické koncerny, ktoré sú činné v EÚ a mimo EÚ. Tieto obete musia dostať akceptáciu zo strany spoločnosti, ale hlavne spravodlivosť. A my v Európskej únii by sme im mali poskytnúť túto spravodlivosť. Komisár Andriu Kajtis. Willy Brandt, bývalý nemecký kancelár, raz povedal, že politika potrebuje etický základ. A táto veta stačí, už nemám k tomu čo dodať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz pán Evans. Thank you, President. For many years... Ďakujem, pán predseda. Kampaň spravodlivosť už trvá veľmi e, dlho. Wales a ďalšie regióny e, v Európe sa ozývajú. Musíme robiť v našich silách, aby sa naozaj konalo. Konalo teraz, pretože to konanie už e, malo prísť dávno. Vieme, že tá kampaň pokračuje, aby všetky fakty sa dostali na svetlo sveta, pokiaľ ide o úlohu o úlohu vlády, nemeckej vlády a pokiaľ ide o Eh, proces v roku, z roku 1973, čo je jediný eh, proces, eh, ktorý sa v tejto otázke udial. Obete zatiaľ nemohli žiadať o kompenzáciu, aby sa ich živobytie nejakým spôsobom pokrylo. Niektoré obete dostali istú podporu, sú tu ale také, ktoré dostali absolútne nič. Chceme rovnosť, spravodlivosť pre všetky obete vo všetkých krajinách ako ich eh, volení zastupcovia. Chceme zabezpečiť, aby boli ich eh, budúce eh, potreby v zdravotnej starostlivosti pokryté. Čakali už viac než 50 rokov, takže naozaj na čase to zmeniť. Vládla predstava, že viac ako 10 tisíc detí celosvetovo bolo týmto liekom talidomidom postihnutých, ale najnovšie informácie poukazujú čísla boli ešte vyššie. Sú tu dôkazy o pretrvávajúcom utrpení a rastúcich zdravotných potrebách obetí. Štúdie v Spojenom kráľovstve a v Nemecku dokazujú, že tieto e, zdravotné potreby e, sú naozaj e, naliehavé. Cez, cestranická podpora naprieč celým spektrom v tejto inštitúcii e, je celkom jasná, čiže naozaj musíme e, konať, aby sa e, napravilo strašné nepravie. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pani James. Ďakujem pekne. V prvom rade chcem zablahoželať a chcem uznať obete talidomidu po celej Európe a tých, ktorí bojujú za ich práva. Poslanci v máji minulého roka trvali na tom, aby sa našlo riešenie na škandál e, v otázkach nekonania e, v oblasti odškodnenia obeti talidomidu. 60 rokov už toto nepravie pretrváva. 60 rokov nemecká vláda a farmaceutická spoločnosť využili každú jednu možnosť, e, oddialovanie, naťahovanie a tieto potreby sa neriešili. Všetky tieto organizácie by sa mali hambiť so eh, situácie eh, v, vzhľadom na uplatňované eh, taktiky, aby sa vyhli finančnému odškodneniu. Je to naozaj škandalózne a je to narušenie ľudskej dôstojnosti, že situácia ešte aj teraz pretrváva. Obete, mnohé z nich naozaj veľmi ťažko postihnuté, sú predsa ľudské bytosti a je potrebné k ním také pristupovať. Vyžadujú si adekvátnu podporu, aby zvládli tie každodenné um, výzvy, uh, ktoré im život postupujúcim vekom prináša. Nemôžeme ich ignorovať. Uh, minimálna mzda na vyžitie, e, ľudské práva e, pre zdravých a mm, nepostihnutých. E, toto garantujeme, čiže prečo nenájdeme finančnú sumu, ktorá by pomohla, umožnila obeťam talidomidu, aby žili čo najnormálnejší život vzhľadom na ich postihnutie. Ja vyzývam komisiu, radu aj poslancov, aby nemeckú vládu a štát a komerčné e, záujmy, ktoré sú v hre, aby ich upozorili toto nehumánne e, zaobchádzanie, toto oddialovanie. 9 e, mesiacov je naozaj otrasných, ale 60 rokov to je naozaj neospravedlniteľné. Ďakujem a teraz dáva slovo pán komisár. Nech sa páči. Uh, President, honorable members, thank you very much. E, ďakujem vám, e, vážené poslanky a poslanci, za možnosť prehovoriť dnes. E, talim, talim Domit nás ešte dnes dostihuje a uvedomujeme si tragické dôsledky nedostatočnej regulácie, ale tá, toto nešťastie vlastne inšpirovalo zmeny v legislatíve e, zdravotníckej a liekovej legislatíve Európskej únie. No, e, to znamená, to, čo sa stalo pred 50 rokmi, e, má ešte stále dnes dôsledky. Je veľa ľudí, ktorí ešte dnes žijú a potrebujú morálnu a finančnú podporu a najmä vzhľadom na to, že ich zdravotný a fyzický stav sa zhoršuje každý deň. A parlament sa na mňa e, obratil e, priamo a aj komisia e, je toho názoru, že treba pomôcť obetiam v Španielsku, Taliansku, Švedsku a minulý rok bola vznesená táto požiadavka. Takže Treba nájsť eh, vhodné riešenie pre všetkých, ktorí prežili, aby sme zabezpečili lepšiu kvalitu života a aby sme im poskytli podporu. V septembri 2015 som informoval národné vlády piatich krajín o eh, stretnutí eh, so zástupcami tých, ktorí prežili liečbu talidomidom a takisto som vyzval týchto ľudí, aby sa zúčastnili, e, aby prispeli k práci na e, novej legislatíve e, o farmaceutických výrobkoch a takisto som vyzval Európsky parlament, aby prediskutoval e, túto e, tému a o tejto téme som aj diskutoval od začiatku svojho mandátu. E, niekoľkokrát som diskutoval aj s, so Združením farmaceutických spoločností a hovoril som tu v parlamente aj o klinických skúškach. Toto je téma, ktorá s tým súvisí. Treba, aby farmaceutický priemysel prijal väčšiu zodpovednosť. Treba uznať, že podľa článku 68 e, zmluvy e, lekárska e, starostlivosť a takisto aj predelovanie jednotlivých prostriedkov je v kompetencii členských štátov. Ako všetci vieme, tie, tie schémy kompenzácie bohužiaľ E, e, momentálne nie sú v kompetenciách Európskej únie a preto komisia nie je v pozícii, aby vytvorila rámec pre kompenzáciu na európskej úrovni. Môže len podporiť e, to, že sa bude hľadať politické riešenie na úrovni členských štátov a to prostredníctvom úprimnej spolupráce. Aby som vás chcel vyzvať, ak poslancov tohto parlamentu, aby ste toto riešili s národnými vládami, špecifické potreby tých, ktorí boli poškodení talidomidom, si vyžadujú mm, túto pomoc. Je to e, teda zodpovednosť farmaceutického priemyslu, aby mm, poskytol podporu obetiam talidomidu. E, e, ale nielen v prípade talidomidu, ale aj iných chýb, ktoré nastali v podávaní liekov vo všeobecnosti. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz v mene EPP vystúpi pán poslanec Mikolášik, nech sa páči. Eh, kolegyne, kolegovia, je to už vyše 60 rokov, čo bol predpisovaný liek, nemecký liek od firmy Grünenthal, thalidomid, ktorý bol predávaný pod firemným názvom Contergan tento liek však bol autorizovaný aj v ďalších fifty eh, two štátoch sveta a teda v mnohých štátoch európy a e, samozrejme mal tie isté negatívne efekty ako v e, štáte v ktorom bol e, vyvinutý a to v nemecku. vieme že mal strašné účinky na plod deti sa rodili s fokoméliou najmä čiže akoby dlane ruky vychádzali priamo z ramena horné končatiny boli neprítomné ale aj ďalšie postihnutia srdca vnútorných orgánov E, ototoxický toxický efekt na sluch to boli všetko tragické účinky tohto lieku ktorý bol e, administrovaný ako liek na rannú nevoľnosť u tehotných alebo e, bežnú bolesť hlavy alebo mierne ťažkosti pri chrípkovom ochorení. je mi ľúto že dodnes sme nenašli vlastne E, spoločnú reč na to ako odškodniť tieto obete pretože to nie sú len tých three tisíc odškodnených nemeckých obetí to sú desiatky tisíc po celom svete a e, treba pripomenúť že mnohé e, matky boli postihnuté tak že sa im narodili mŕtve deti alebo mali spontánne predčasné potraty svojich detí ktoré keby neboli brali tento liek boli by sa narodili zdravé. ďakujem. A teraz v mene SAD vystupí pán Cabeson Ruiz. Nech sa páči pani Cabeson Ruiz. Ďakujem pekne, pán predseda. Katastrofa v súvislosti s talidomidom bola naozaj taká hrozná, že vznikol dokonca systém farmakovigilancie v Európe, ale nebola to úplne primeraná reakcia, pokiaľ ide o obete. Vo Švedsku, Spojenom kráľovstve, Španielsku e, sú stovky obetí. Neza sa to možno veľa, ale je to veľa, keď si uvedomíme, že na ne sa úplne zabudlo. Ide o to, aby firma eh, dostala svoju aj zodpovednosti, ale je tu aj eticko-politická eh, zodpovednosť členských štátov. A preto chcem komisiu vyzvať, prosím komisia, pokúste sa koordinovať reakcie v jednotlivých štátoch na potreby obetí. V roku 2010 v Španielsku bol vydaný eh, dekret tak, aby dostali tieto obete čo najskôr odškodnenie. Bohužiaľ to však nepostačovalo. Práve preto by som ešte raz chcela e, toto počeknúť a požiadať komisiu, aby naozaj koordinovala členské štáty v EÚ, tak e, aby sme naozaj všetkým obetiam e, dali primeranú reakciu. Ďakujem pekne. A teraz pani Rivazi v mene Zelených. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Vy ste povedali, že ide o kompetenciu členských štátov, že oni majú odškodniť e, obete. Ale vy nehovoríte o smernici, ktorá tu platí. Je to Európska smernica o vadných produktoch e, z roku 1985. E, a e, táto smernica obsahuje určité lehoty, ktoré ale nepôjdu realite. Je potrebné ju prepracovať. Obeď môže v lehote troch rokov konať, odkedy sa dozvedela o tej vade a 10 rokov a máme to už 50 rokov, odkedy uh, tento, tento, takto, často sú to uh, desiatky rokov, kým sa začnú prejavovať negatívne efekty určitého lieku. Je to naozaj strašný škandál v súvislosti s talidomidom, uh, pretože uh, sú tu obete, ktoré sa obrátili uh, na uh, súdy a, a požadujú aj dodržiavanie uh, tejto smernice. Čiže uh, nepodarilo sa im dopracovať k odškodneniu zo strany eh, Grunentalu, eh, teda firmy, ktorá uviedla na trh eh, tento výrobok. Čiže nie je to problém členských štátov, je to problém so smernicou, ktorú sme my v 85. odhlasovali. To je prvá vec. A druhá vec, v tejto smernici, ktorú spomínam, sa uvádza, že obete musia dokázať kauzalitu, teda škody, ktorá im vznikla, súťažnosť medzi chorobou, ktorú majú a liekom. A čo urobili Nemci? Nemci otočili dôkazné bremeno a toto je potrebné urobiť aj v našej smernici, keď sa bude táto prepracúvať. A ešte tretia vec. Keď obeď má nejaké sekundárne e, vedľajšie účinky. E, tam zase e, to e, odškodnenie e, je potrebné. E, je potrebné tlačiť na tú farmaceutickú firmu, aby toto očkodnenie uskutočnila. A toto je podľa mňa v zodpovednosti EÚ. Ďakujem. A nome del gruppo Europa delle Nazioni e delle Libertà la parola all'onorevole Bizzotto. Takže teraz má slovo pani Pizzotto. Eh, eh, eh, Liek, talidomid eh, pred 50 rokmi bol predpisovaný tehotným ženám v Nemecku, v Taliansku, v Španielsku a podobne sa potom narodilo veľa deformovaných detí. Dnes Máme 4 tisíc ľudí v Európe, e, ktoré trpia e, dôsledkami e, tohto lieku. Čia je to vina? Je to vina nemeckej firmy, ktorá na seba nevzala zodpovednosť, ale takisto je to vina nemeckej vlády, ktorá sa nezaoberala týmto problémom ďalších 50 rokov. Nemecko vlastne po mnoho rokov chránilo eh, túto firmu, takže je vlastne eh, komplicom a mm, eh, to znamená, že teraz hovoríme o tomto probléme, až teraz a E, je skutočne veľa, veľa ľudí e, postihnutých talidomidom, ktorí teraz sledujú túto e, debatu, debatu. Ale my nechceme od Nemecka formálne ospravedlnenie. My chceme, aby prijalo zodpovednosť. Je už dosť skrývania pravdy. Chceme spravodlivosť aj pre tie matky, ktoré sa neopra- neprávom cítili E, vinné za to, že brali e, tento e, liek. A teraz má slovo pán poslanec Doc. Pani poslankyňa Doc, ja by som chcela takisto dnes vyjadriť podporu týmto obetiam tejto tragédie zasluhujú si spravodlivosť a kompenzáciu. Pokiaľ to nedostanú, tak to bude ďalej tieňom v každodennom živote, ktorý žijú. E, trpia e, traumami, e, ktoré spôsobil tento liek podávaný tehotným ženám. A dnes bojujeme za tých, ktorí trpia následkami, ale takisto myslíme aj na tých, ktorým bola odňatá možnosť žiť naplnený život. A takisto sú známe aj finančné dôsledky ktoré e, súvisia s tým, e, aké, aké dôsledky musia znašať obeti talidomidu. E, Spojené kráľovstvo samozrejme nebolo jediným, kto nesie zodpovednosť. Je najvyššia doba, aby nemecká vláda prevzala túto morálnu zodpovednosť voči tým, ktorí boli poškodení talidomidom v Švédsku, Spojenom kráľovstve, v Španielsku a v Taliansku. Pozrieme sa na veci reálne tie eh, odhadované ceny, eh, tá odhadovaná eh, suma 18 až, 18 až 20 miliónov eur nie je príliš veľká suma, ale bude to skutočne znamenať veľa pre tých, ktorí boli poškodení a pre ich rodiny. Takže treba vyslať nemeckej vláde posolstvo, že tento problém jednoducho nezomrie a neodíde s tým, ako odídu zo života jednotliví ľudia, ktorí boli poškodení. A teraz pán Kaputo. E, pán predseda e, Talidomid e, postihol ľudí v mnohých štátoch a mnohí z nich ešte dnes po polstoročí E, žijú. E, nemecká firma Grumenthal až v roku 2012 sa podujala, že sa ospravedlní obetiam tohto e, lieku. Je dôležité prijať na európskej úrovni iniciatívu na pomoc a podporu postihnutým rodinám tak, aby všetci európsky občania, ktorí sú obeťami talidomidu, dostali primeranú kompenzáciu bez ohľadu na štát, v ktorom žijú. Takže e, treba nájsť riešenie, e, ktoré skutočne e, zabezpečí odškodnenie takýchto ľudí, pretože obeti talidomidu a ich rodiny majú skutočne materiálne potreby. Pán Guinness, pani Guinness? Sorry, how much do I have, Mr. President? Koľko mám času, pán predseda? Koľko času rečníckého? Ďakujem. V prvom rade je dôležité, že táto debata e, prebieha a pre, e, dúfam, že ma e, všetci v tomto podporia. Všetky tie mená, ktoré som uviedla, sú dôležití a všetci, ktorí ma podporili, to urobili s veľkou dôstojnosťou a nemuseli to urobiť. A ja si myslím, že musíme jedno, uznať ich prácu, úsilie um, ako obeti talidomidu eh, v snahe, aby eh, sa o nich svet dozvedel. Tá britská eh, dráma, ktorá sa volá porodná asistentka práve ukazuje túto situáciu detí, ktoré sa narodili poškodené talidominom, Bolo to šokujúce, ale bolo to skutočné. Vieme, že nemecká vláda nesie zodpovednosť, írska vláda nesie zodpovednosť, všetky vlády tých krajín, kde k tomu e, došlo. A neviem, čo sa dosiahne dnešnou e, debatou. E, máme tu komisára, ktorý vec chápe, máme tu parlament, ktorý je priaznivo naklonený a máme morálnu zodpovednosť, aby sme to nenechali zapadnúť, spadnúť stola. Nie je to veľká suma peňazí E, ide tu o dôstojnosť e, týchto e, obetí a preto nevzdávajme tú kampaň ani po tejto rozprave. Ďakujem. You, Ďakujem pani McGuinness, pani podpredsednička. Pán Gentile. Gentile, ďakujem, pán predseda. Obete talidomidu skutočne ťažia svedomie protagonistov politiky a inštitúcií a e, ide e, tu skutočne o zodpovednosť odškodniť morálne aj materiálne e, tieto obeti. V Taliansku ich je aspoň 1400 a skutočne títo ľudia boli e, vo svojom osobnom živote veľmi e, poškodení, takže tento e, parlament vždy počúva požiadavky sociálnej, na sociálnu spravodlivosť, takže takisto musí prevziať zodpovednosť za rozhodnutie a prijatie konkrétnych opatrení. Pán Peterle najprv se je zgodila tragédia potom se je zgodila. pán predsedajúci najskôr došlo k tragédii došlo k veľkej nespravodlivosti a z toho vyplývajú určité morálne záväzky dôstojnosť postihnutých osôb si žiada aby sme konečne niečo urobili aby došlo k prielomu v situácii a musíme odškodniť e, postihnuté osoby, aby mohli žiť s určitou kvalitou života bez ohľadu na to, z ktorého štátu pochádzajú. Bez ohľadu na to, kto bol poškodený talidomidom, e, každý musí dostať náhradu škody. Komisia e, hovorí o tejto téme s veľkou citlivosťou a práve od komisiu očakávam určité opatrenia, ktoré pomôžu a poskytnú pomoc a podporu obetiam a ich rodinám, bez ohľadu na to, v ktorom štáte žijú. Z tejto tragédie sme sa poučili už v minulosti, ale je mi ľúto, že nie všetky postihnuté osoby boli zatiaľ odškodnené a chcem poukázať na to, že mm, sa tu musí postupovať, sa tu musí postupovať konzekventne. E, Kedy si sa takéto veci riešili tak, že sa hovorilo najmä o zdraví, o, o vede a o vedeckých aspektoch a tak ďalej, ale neskôr sme to začali vnímať v inom svetle. Aj pri iných liekoch sa môže stať, e, že v budúcnosti sa objavia nečakané dôsledky, nečakané účinky e, dnes používaných liekov. Pán Zofoli, po 50 rokoch máme v Európe dramatické dôsledky podávania e, liekov na báze talidomidu tehotným e, ženám. E, to spôsobilo problém tým, ktorí boli poškodení a prežili teda toto podávanie a majú špecifické zdravotné problémy. Podľa štúdií z nedávnej doby je e, potrebné riešiť špecifické e, potreby e, ľudí, ktorí boli poškodení talidomidom. A som toho názoru, že komisia môže a takisto musí zasiahnuť tak, aby e, sa zaobchádzalo so všetkými obeťami talidomidu e, rovnako a aby sa e, prekonali, prekonala, mm, prekonali teda tie rozdiely v, alebo rozdielny, aby sa nepraktikoval rozdielný prístup Vďaka Damidu e, sa modifikovala e, európska e, legislatíva, aby sa zabránilo podobným tragédiám. Aj preto nesmieme nechať týchto našich spoluobčanov bez odpory. Ďakujem. Pani Šojdrová. Kolegyne a kolego... Kolegyne a kolegovia, vážený pán komisár, ďakujem za odpoveď. Dúfam a takisto sa domnievam, že je nutné vyrovnať sa s minulosťou a zabezpečiť, aby sa také chyby neopakovali. Je nutné odškodniť obete, e, hoci im nevieme vrátiť zdravie, ale je to dlh za zlú zdravotnú starostlivosť, ktorú by mal štát garantovať liečiva, ich vývoj a mm, e, zdravotná starostlivosť je niečo, čo nemôžno nechať na voľný trh, lebo ide o ľudské zdravie a životy. Z tohto pohľadu mám správu z Českého ministerstva zdravotníctva o tom, že v Českej republike nie sú známe prípady používania talidomidu, ktoré by viedli k koštodeniu zdravia a k, následne k súdnym sporom. Dôvodom pravdepodobne bude aj to, že e, v bývalom Československu sa kontergan obsahujúci talidomid nepoužíval, nebol registrovaný, ani sa s ním neobchodovalo, takže tieto poškodenia ani nevznikli. Ale o to viac podporujem kolegov zo Španielska, Británie, Nemecka, ktorí sa tu vyjadrili, aby tieto obete boli odškodnené. Treba sa takisto poučiť do budúcnosti v rámci Európskej únie a e, postupovať veľmi obozretne pri vývoji a uvádzaní nových liekov na trh Zdravie musí byť prioritou a nie zisk farmaceutických firiem. Som presvedčená o tom, že Česká republika je v tomto príkladom dobrej osvedčenej praxe, lebo máme dobrú prevenciu a prísne pravidlá pri používaní talidomidu aj pri uvádzaní nových lieči, lieči, liekov na trh. Pani Stiller, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci, pre obete E, ja mám vo volebnom obvode jednu obeď Lizy a ona mi hovorila, že e, čím je obeď staršia, tým sú zdravotné nároky väčšie. Ona chce žiť nezávisle, chce sa slobodne rozhodovať v živote e, to, čo každý z nás robí prirodzene vo svojom živote. Napríklad prestavba kúpeľne alebo kuchyne, to sú veci, ktoré tieto obete potrebujú. Sú to jednoduché veci. Nemecká vláda s týmto pomohla 6 tisíc um, obetiam a, a je potrebné aj ostatným pomôcť, uh, pretože v neskoršej fáze života je potrebné mať dôstojnosť a žiť kvalitný život. Dnes žiadame teda, aby nemecká vláda pomohla zvyšným obetiam v celej EÚ a Pozrite sa, ako tento problém zjednotil všetkých poslancov v parlamente a to by tak malo byť. Budeme naďalej viesť kampaň na túto tému. Dúfam, že táto kampaň eh, nebude zaznievať iba iba eh, v kanceláriách a na chodbách tohto parlamentu, ale aj priamo na pléne. Ďakujem na jednu a pol minúty pani Gardini. Ja by som no, nechcela začať tými údajmi, ktoré už sa uviedli. Všetci poznáme tento dramatický príbeh, ale chcem použiť slova e, predsedu Združenia obeti talidomidu v Taliansku. A ten povedal, e, e, vďaka týmto obetiam sa vlastne začal aplikovať, začala aplikovať farmakovigilancia. A minulý rok sme si pripomenuli vlastne 50. výročie v podstate prvého zákona o e, liekoch v Európe. Je to skutočne e, tragédia, e, ktorá sa ešte za 50 rokov nevyriešila a bola zapadnutá prachom a mlčalo sa o nej. Takže po 50 rokoch ticha prišla doba na činy my nie sme síce zodpovední za e, tých, tieto obeti, ale sme zodpovední voči týmto obetiam a nemôžeme sa vyhovárať. Musíme e, jednoducho e, nie, nie je možné už zvrátiť tie škody, ktoré sa stali, ale musíme im pomôcť aspoň v tom, aby vedeli znášať tie náklady, ktoré súvisia s ich zdravotným stavom, ktorý sa ešte stále zhoršuje. Takže Eh, musíme sa snažiť, aby táto debata nezostala len na úrovni eh, debaty a treba skutočne eh, nájsť sprostredkovateľa, ktorý by zabezpečil dosiahnutie dohody, ktorá bude spravodlivá pre všetkých, pretože všetky tieto obete si zasluhujú spravodlivosť a dôstojnosť. Pani Štrasfelgut. Ďakujem, pán predsedajúci. 50 rokov už uplynulo od tejto katastrofy s talidomidom. Je to 50 rokov hamby. Slogan, ktorý predával talidomid, znel e, Talidomid je tak neškodný ako kocka cukru. No a s týmto bol predpisovaný tisícom e, ľudí počas Frankovej diktatúry to bolo zatajované, ale v demokracii sa to tiež veľmi nezmenilo a nezlepšilo. Um, porušujú sa tým ľudské práva. Nemecká vláda to takisto zametala pod koberec. Bola tu pošliapaná ľudská dôstojnosť. Všetko ostatné bolo dôležitejšie ako zdravie týchto ľudí a teraz prosíme preto komisiu o pomoc. Farmakovigilancia bola síce vďaka tomuto lieku zavedená, ale napriek tomu zodpovednosť je na spoločnosti, ktorá pripravila tento liek a distribuovala ho a takisto zodpovednosť leží na pleciach Nemecka a iných štátov, ktoré schválili tento liek do predaja. V Španielsku sú ešte stále obete, ktoré neboli odškodnené. V Európskom parlamente máme teraz veľa možností. Môžeme obhajovať rovnosť všetkých obetí a môžeme takisto dokázať, že sme členmi Európy, ktorá nezabúda na nevinných. Mnohí ľudia, ktorí teraz e, trpia nespravodlivosťou, musia teraz trpieť aj obrovskými bolestiami a musia, musíme teraz byť na ich strane. Neutralita tu nestačí. Musíme byť na strane obetí a ja vyzývam komisiu, aby sa postavila na stranu týchto ľudí. Musí prebiehnúť rozpráva, samozrejme, ale najmä potrebujeme podporu pre tieto osoby. Teraz uh, bude nasledovať postup Catch the Eye. Prvý rečník je pán Pospíšil, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja som so záujmom poz- pozoroval túto diskusiu. Chcem sa poďakovať autorom za to, že uviedli na plénum tému tohto nebezpečného lieku. 900 obetí ešte nie je odškodnených. Niektoré vlády zatvárajú predtým oči. Komisár spomínal, že rokuje, že sa schádza s obeťami tejto veľkej tragédie, ale skonštatoval aj to, že systém odškodnenia e, nie je v právomoci Európskej únie. To je pravda, ale my sme politickým orgánom a zastupujeme občanov EÚ, ktorí nás volili v slobodných a tajných voľbách, čiže mali by sme mať okrem právomoci aj reálnu silu a možnosť vyvíjať reálny tlak na národné vlády, aby tento problém riešili. Prosím preto pána komisára, aby to neuzavrel tým, že rokuje s obeťami, ale aby v komisii vyvíjal tlak na národné vlády a aby naozaj oslovoval farmaceutické firmy, aby tých 900 obetí dostalo odškodnenie a aby tie e, obete aspoň v budúcnosti mohli žiť dôstojným životom. Ďakujem. A teraz e, páni Aguilera Garcia. Ďakujem, pán predsedajúci. Ja sa chcem pripojiť k hlasu tých, ktoré, ktorí tieto obete e, obhajujú. Obete talidomidu sú aj, talidomid, sú aj obeťami lobbystov talidomidu. Nezískali žiadne odškodnenie v Španielsku a združenie Avid bojuje neustále za práva týchto ľudí, aby sa na túto drámu nezabudlo. Je to neuveriteľné. Pán Esteban González Pons a iní zástupcovia EPP sa dnes vyjadrili, ale vláda, ktorá patrí e, do skupiny EPP u nás, neurobila nič, aby pomohla obetiam. Ešte stále dnes, o 50 rokov neskôr, sa tieto obete e, v Európe diskriminujú a dochádza k dvojitej diskriminácii a to je nedôstojné, nespravodlivé. Prosím, pán komisár, zasiahnite do toho s citlivosťou, ale zasiahnite do toho v prospech obetí, v prospech španielských obetí, ktoré sa narodili v Španielsku s deformáciami, narodili sa v tej nesprávnej krajine, bohužiaľ, preto sú dvojito uh, diskriminovaní. Ďakujem. Eh, ďalší rečník vo výbore pre petície, pán Marias. E, vo výbore pre petície sme o tomto viackrát diskutovali, všetky názory sme si vypočuli a myslíme si, že tá diskusia musí pokračovať. No a dnes sa o tom hovorí na plenárke. E, týka sa to najmä Španielska. Počas Frankovho režimu e, sa zamietla táto téma pod koberec. Vláda na to nereagovala, ale aj v Belgicku, v Nemecku a v iných štátoch žijú obete. Otázka je, čo robíme. Musíme dostať, získať odškodnenie pre obete zo strany nemeckého štátu a nemeckého farmaceutického priemyslu. E, nemecký štát tu nesie veľkú zodpovednosť, pretože um, tento farmaceutický prípravok mal vedľajšie účinky, ale zároveň vlády ututlávali E, tento škandál, pretože chyba nastala aj pri schváľovaní lieku. E, takže toto musíme e, pretlačiť aj na komisii, i keď to ešte nie je právomoc komisie. Ďakujem. A teraz dostane slovo pán komisár Andriu Kajtis. Nech sa páči. Pán predsedajúci, poslanci, poslankyne, samozrejme ja plne súhlasím s vami všetkými. Ja som sa zaoberal tými detailmi veľmi podrobne. Ja som diskutoval o tejto veci s vládami. Potom som kladol otázky farmaceutickému priemyslu. Potom som sledoval tie rozhodnutia, ako boli príjmané Nemôžete povedať, že sa nič neudialo. To nie je pravda. Samozrejme, že je to len minimum, ale určité veci sa udiali. E, tie obete nám dnes hovoria, že majú nové problémy a my musíme dnes tieto obete podporiť. Ale ja chcem počuť nejaké nápady, myšlienky, ako to vyriešiť. Pretože my analýzujeme právnu situáciu, nie je to jednoduché po právnej stránke. Vy mi hovoríte, komisár, urobte niečo. Ja som ochotný, ja som pripravený robiť dnes, zajtra, pozajtra všetko, čo je v mojich silách. Ale je to veľmi, veľmi ťažké. Ja som lekár a ja vás chcem požiadať, aby sme pokračovali a aby sme hlbšie toto analyzovali stále s národnými uh, vládami. Matias sa pýtal, prečo tu nie sú vlády, ale vy máte na nich takisto vplyv. Prosím, vyvíjajte vy tlak na vlády, aby, aby prišli a, a aby, aby e, hovorili o tejto téme na úrovni rady. Ja to budem robiť, e, je to moja povinnosť, ale okrem toho musím vedieť, e, musím vidieť aj vás niečo robiť. Musíme konať súčinne. E, pred dvoma týždňami som sa stretol so zástupcami farmaceutického priemyslu a ja som sa ich pýtal, uvedomujete si svoju morálnu zodpovednosť? Pretože tu ide aj o dôveru farmaceutickému priemyslu. Ja som otvorený, ja som pripravený, prosím, zašlite mi, čo robíte. Niekto spomenul, že je aktívny možno by sme mali zaviesť nejaké nové zákony, ale dobre, tak uh, urobte niečo aj vy. Nestačí, keď budete zasielať vyhlásenia, potrebujeme konkrétne výsledky. Ja som pripravený, ochotný pracovať a ja budem skúmať všetky možnosti, ako konkretizovať určité riešenia ako pomôcť tým obetiam Dalidomitu, to je jasné, ale ako ste sami povedali, tu nejde iba o nemeckú vládu, španielská vláda. Viem, že španielská vláda neurobila dosť z môjho pohľadu, ale mali by sme sa stretnúť s Talianskom, Španielskom, Spojeným kráľovstvom, Švedskom, Nemeckom a s priemyslom, a pozrieť sa, ako ďalej. Nájsť nejaké riešenia. Ja budem robiť, čo sa dá, ale žiadam aj vás. Buďte aj vy aktívni. Vete dialog s vašimi národnými zástupcami a predložte tu tieto otázky v národných parlamentoch, na výboroch v národných parlamentoch, ktoré sú za to zodpovedná. Toto, toto nie je obviňovanie konkrétnych ľudí, ale ide o naozaj závažnú, závažnú otázku. You, diskusia je uzavretá.